Žiadam o vystúpenie komisára Štefana Füleho. Nech sa páči za komisiu. Thank you. Uh, uh... Ďakujem. A pán predseda, vážené poslankyne, vážení poslanci, ďakujem za pozvanie, aby som sa vyjadril k Albánsku. Hoci sa nachádza na európskom kontinente, Albánsko bolo veľkú časť 20. storočia izolované. Teraz je však otvorené a prístupné. Albánsko sa stalo krajinou s európskou perspektívou. Dnes je Albánsko zablokované v politickej kríze. Vývoj v Tyrane sa 21. januára eh, bol veľmi tragický. Udalosti, ktorým došlo, boli tragické. Politické taký šachmat skončil nezmyselným úmrtím. A toto je potrebné zmeniť. Táto mm, nebezpečná špirála nadol musí byť ukončená, politická kríza musí byť vyriešená. Ide o vzdielanú zodpovednosť politických lídrov v Albánsku. Toto očakávajú občania Albánska a právom. Demokraticky zvolení zástupcovia musia aj konať, ako demokraticky zvolení musia zastupovať ľudí a musia hľadať a nachádzať demokratické kompromisy. Pán predseda, riešenie tejto krízy je v domácich rukách, ale my ako zástupcovia zvonka musíme robiť všetko, aby sme uľahčili postup k takémuto riešeniu. Diplomatická služba, pán Lajčak je jej zástupcom, e, dvakrát vycestoval do Tyrany, aby sa stretol s prezidentom, s premiérom a so zástupcami opozície a tešíme sa, že tu je dnes s nami. Vystupoval v mene vysokej predstaviteľky a podpredsedničky komisie Katy Ashton a v mojom mene Chceme, aby zastavili násilie a aby prešetrili udalosti 21.1. náležitým spôsobom. Toto vyšetrenie musí prebehnúť, musia ho vykonať orgány súdnictva bez nejakých politických zásahov. Po druhé, zastaviť e, verbálne útoky a podkopávanie či už explicitné alebo implicitné štátnych inštitúcií. Po tretie, začať znovu s politickým dialogom, uznať, že ide o vzdialenú zodpovednosť pre lepšiu budúcnosť pre Albánsko. V najbližšej budúcnosti pôjde o spoločné úsilie zabezpečiť realizáciu slobodných, spravodlivých a transparentných miestnych volieb. A po štvrté, začať s dôležitou úlohou implementácie 12 priorít stanovených v stanovisku komisie z roku 2010. Vláda aj opozícia musia konať v súčinnosti. Rozhodnutia politických lídrov respektíve reakcie e, týchto predstaviteľov aj e, verejnosti boli pozitívne na návštevu pána Lajčaka. Je tam určitá dynamika, ktorú môžeme využiť, e, aby sa z krízy stala príležitosť. Dvaja albánsky lídry uvítali pozornosť z našej strany, ale situácia je neprechodná z interného hľadiska dobrá vôľa a pomoc Európskej únie nemôžu nahradiť dialog medzi lídrami v krajine. Môžeme pomôcť premostiť tú priepasť našim aktívnym pôsobením, ale nepodarí sa nám to, kým obe strany nebudú signalizovať ochotu postaviť budúcnosť Albánska nad osobné nesympatie a stranickú politiku. Albánsko teraz musí splniť všetky kodanské kritériá, vrátanie interaktívneho politického dialogu a fungujúceho parlamentu. Albánsku ide o veľa. Nová perspektíva v línii so závermi rady, vychádzajúc z kodanských kritérií, jasná identifikácia 12 priorít v stanovisku komisie z roku 2010. Efektívna implementácia týchto priorít umožní Albánsku začať prístupové rokovania s Európskou úniou. Týchto 12 priorít patrí medzi neokrem iného zlepšenie fungovanie demokratických inštitúcií a politického dialogu, zásady právneho štátu a reforma súdnictva, boj proti organizovanému zločinu a ochrana ľudských práv. Týchto 12 priorít a kodanské kritéria No toto nie je len e, nejaká zábava politikov, ho, ide o to, aby občania mali z toho jasné prínosy. Teda záujmy občanov musia byť pre vodcov krajiny prioritou. Z týchto priorít by mohol vzniknúť európsky rámec na riešenie tých víziev, pre ktorými momentálne Albánsko z politického hľadiska stojí. Ja som pánovi Beršovi, premiérovi, e, napísal list týždeň pred demonstráciami. Ja som tam e, teda vlastne mm, ho vyzval, aby splnili týchto 12 e, priorít, aby Albánsko prekonalo tú tragickú situáciu. Nie je ešte neskoro. Ak e, dostaneme jasné signály toho, že Albánsko chce využiť tento európsky rámec na prekonanie e, politickej blokády a súčasnej krízy. Ak teda takáto pozitívna reakcia z ich strany príde, tak aj my budeme reagovať pozitívne. Európsky parlament tiež musí zohrať dôležitú úlohu. Vy ste politici a môžete vyslať jasný signál iným politikom. Jasný jednotný signál tejto inštitúcie aj celej Európskej únie s ochotou pomôcť, podporiť tak aby sa Albánsko naozaj zamyslelo nad svojim smerovaním do budúcna. Rád by som využil, pán predseda, vážené poslanky, vážení poslanci, túto príležitosť, aby som vyzval albánskeho premiéra, pána Berišu, aby vytvoril naozaj exkluzívne politické, pardon, inkluzívne prostredie v Albánsku, aby všetky politické síly, občianská spoločnosť, organizácie mohli mať prospekt z európskej integrácie. Tiež vyzývam pána Ramu, eh, predsedu socialistickej strany, aby zabezpečil konštruktívnu úlohu jeho strany v opozícii so všetkými právami aj povinnosťami vyplývajúcimi z pozitívneho politického prostredia, aké si želáme v Albánsku. Ďakujem pekne. Ďakujem, pán komisár. Teraz prechádzame k jednotlivým rečníkom za politické frakcie, najskôr za stranu EPP, pán Galer. Dve minúty, nech sa páči. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, liebe Kollegen, Herr Kommissar, zunächst Milí kolegovia, pán komisár, ďakujem pekne za vaše jasné slova. Áno, pochopili sme vás veľmi dobre. Myslím si, e, že pre začiatok procesu vstupu Albánska do EÚ je e, najprv nevyhnutná demokracia. E, musia byť využívané demokratické inštitúcie. Parlament je miestom, kde sa demokracia pestuje tento fórum nie je možné nahradiť ulicou a už vôbec nie, tak ako sa to pán Rama 21. januára pokúšal. Vyzývam socialistickú stranu, aby spolupracovala v parlamente a tam predkladala vlastné iniciatívy. Je na čase uh, ukončiť obdobie sporov o výsledkoch uh, volieb využiť možnosť aj v rámci parlamentného vyšetrovacieho výboru predkladať do budúcnosti konkrétne návrhy. Existujú predsa aj e, návrhy OSCE e, e, na zlepšenie situácie. Pán Ramatu v Štrasburgu prislúbil, že sa na komunálnych voľbách 8. mája zúčastní. Dúfam, že tak aj urobí. A zjavne pán e, Rama počúva aj dobré rady, ktoré počúva od svojich socialistických kolegov, ale tiež v rámci rokovaní s inými politickými skupinami. Môžem vás ubezpečiť o tom, že mnohí v našej politickej e, skupine sú tiež aktívni smerom e, k Albánsku a tiež požadujú tento inkluzívny prístup, ako ho spomínal pán komisár. Myslím si, že takýmto spôsobom sme spoločne prispeli svojim príspevkom e, k tomu, aby Albánsko sa mohlo v budúcnosti uberať dobrou cestou. Ďakujem. Socialiști rog pe domnul deputat Adrian Severin. Teraz e, za socialistov a demokratov pán Severin na dve minúty. E, Ďakujem pekne, pán predseda, dámy a páni. Určite Môžeme nazvať politickú situáciu v Albánsku ako patovu. Je to e, násilná kríza, ktorá nevidí konca. Tento parlament minulý, tý, minulý rok schválil uznesenie a vyzýval všetkých e, politických národných hráčov, aby vyjednali e, riešenie krízy a aby vybudovali minimálny národný konsenzus. Toto uznesenie bolo odignorované politickými zložkami, ale hlavne vládou. A rovnako to dopadlo s odporúčaniami komisie a, a, a rady. Je nepriateľné, aby právo zhromažďovať sa a e, demonstrovať e, v krajine e, tak skorumpovanou, skorumpovanej je označené ako pokus o prevrat E, úloha prezidenta a aj prokuratúry, to podkopáva e, šéf e, vlády. Tí, ktorí strieľali na občanov, sú označovaní ako hrdinovia národa a je im slúbené omilostenie. E, nové parlamentné voľby budú čoskoro a to bude politický test pre všetkých politických aktérov. A my sa obraciame na e, pána Fileho a pána Lajčaka, aby spravili všetko, čo je v ich silách a zabezpečili medzinárodnú pomoc a taktiež monitorovanie, medzinárodné monitorovanie týchto nadchádzajúcich volieb, aby bolo isté, že budú slobodné a, a spravodlivé, teda aspoň aby sme sa to pokúsili zhodnotiť. My vítame e, postoj komisie, hlavne komisára Füleho a podporujeme aj činnosť pána Lajčaka a naozaj e, musíme žiadať od všetkých politických síl, aby ukončili túto krízu, pretože alternatívou je iba izolácia Albánska a taktiež e, ohrozenie ich európskej perspektívy. Ďakujem pekne. Teraz za Alde pani Šake na dve minúty. Ďakujem pekne, pán predseda, pán komisár, vážení kolegovia, je to dôležitý deň, e, lebo ja som hovorila so zástupcami dvoch e, hlavných politických strán a ja som e, chcela vedieť, ako oni chcú posunúť krajinu vpred, ako sa chcú dostať zo slepej uličky, ktorá sa týka všetkých občanov, bojovať proti organizovanému zločinu, e, korupcii a vytvárať pracovné miesta pre mladých. A ani jeden nebol schopný vydať odpoveď. Obviňovanie je, zdá sa, e, dôležitejšie Politika v Albánsku sa skôr zaoberá sebou ako občanmi. Pán predseda, nemusím vám hovoriť, ako je dôležité je e, presvedčiť e, občanov, keď chceme ďalej rozširovať EÚ. A preto e, naša frakcia chce, aby bolo, bol Západný Balkán práve tým dobrým príkladom aby sme bojovali za zjednotenú budúcnosť. Musíme sa obrátiť na albánske orgány, aby sa snažili o to isté, aby e, sa nepozerali dozadu, ale do budúcnosti. A je to hlavne ich e, zodpovednosť, teda zaručiť blahobyt e, ich občanov a neohrazovať európsku perspektívu pretože súčasný politický vývoj tomu bráni. Nové voľby budú zorganizované v máji a už sa pripravujú a mali by byť podporené všetkými politickými stranami a ja vítam aj e, aktívnu úlohu EÚ pri monitor monitorovaní týchto volieb. Demokracia je zdlhavý proces a e, určite si to vyžaduje e, viac ako jedného e, človeka jeden hlas. Treba rešpektovať aj menšiny. Pristúpenie k EÚ to je dlhá cesta a vyžaduje si to e, reformy, ale tie si vyžadujú spoluprácu a ďalšie záväzky. Ďakujem. Ďakujem pekne. Teraz v mene zelených a aliancie slobodných. Pani Cornelisen má 4,5 minúty. Pán predseda, kríza v Albánsku nie je ničím novým. Kríza sa nezačala v januári násilnosťami voči demonstrantom. Kríza sa nezačala ani v roku 2009 kedy socialisti bojkotovali po voľbách parlament. Je to kríza politickej kultúry. Bojkot, hladovka, demonstrácie. To sú normálne nástroje v albánskej politike. Korupcia, ovplyvňovanie médií, politické nominácie. To sú tiež tieto nástroje. A je to na vzdialené od politiky, ktorú si my želáme pre krajinu, ktorá sa usiluje o vstup do EÚ. Želáme národu Albánska e, dobrý, zodpovedný parlament, ktorý by si bol vedomý toho, že musí e, mať na zreteli najmä požiadavky občana, nie vlastné politické e, požiadavky vláda má zodpovednosť, má monopol moci vláda e, má mimoriadnu zodpovednosť byť e, nadstranícka a robiť všetko pre dobro ľudu. Od vlády je potrebné, je e, potrebné očakávať, aby urobila všetko to, aby zabránila opakovaniu sa situácie. Musí byť nezávisle preskúmané dianie, prešetrené dianie v januári. Je treba zaoberať sa tam aj korupciou, je potrebné zaviesť parlamentné e, rozpravy. A aj opozícia má svoju zodpovednosť, aj opozícia musí urobiť všetko preto, aby zabránila opätovným nepokojom ako v januári. Musí urobiť všetko preto, aby v maji boli možné férové voľby. Musí sa zúčastňovať na parlamentných diskusiách a musí urobiť e, niečo pre ekonomiku krajiny, napríklad, aby sa znížila miera nezamestnanosti. E, veľké nádeje som e, vo, mňa, vo mne vzbudili slova pána komisára Afileho z novembra E, štatus kandidáta možno krajine e, prisúdiť až vtedy, keď sama urobí určité zmeny. A teraz dúfam, že pán Lajčák e, opäť nadviaže tam, kde iní stroskotali, aby obe strany sa dostali k rokovaniam, aby si zasadli spolu za jeden stôl, aby boli úspešné. Takže dúfam, ale nemyslím si, že to eh, bude možné bez eh, nejakých eh, hroziacich sankcií. Čiže aj tieto sankcie, nimi by sme mali pohroziť v prípade stroskotania diskusí a tieto sankcie by sa mali dotknúť len politických vodcov a nie e, obyčajných ľudí, čiže by sme nemali nič robiť e, s e, vízovou povinnosťou. Obvykle všetky sankcie sa totiž dotýkajú len jednoduchých ľudí, takže sankcionovanie vízovou politikou by byť nemalo. Mohli by sme napríklad pomýšľať na nasledovné a síce možno spolurozhodovania Albánska Eh, by mohla byť obmedzená v určitých inštitúciách. Eh, investície do krajiny by eh, mali plynúť, ale vláda by bola pod akousi kuratelou a to podľa mňa je sankcia, ktorá sa nebude týkať, ktorá sa nedotkne občanov, ale dotkne sa najmä politikov Dúfam teda, že obe strany budú kompromisné, budú pripravené ku kompromisu a že sa to pánovi eh, Čakovi podarí. Ďakujem. Ďakujem pekne. A teraz mene ECR. Pán Tenok, nech sa páči. Vystúpi na 2,5 minúty. Vážený pán predseda, vážený pán komisár, ak Albánsko sa má stať členom Európskej únie, tak politickí lídry sa musia konštruktívnejším, demokratickejším spôsobom správať. Udalosti z minulého týždňa poukázali na nestabilitu v, v politike tejto krajiny. Mňa by zaujímalo, e, či Rada a komisia chcú preskúmať svoje rozhodnutie z minulého roka, teda bezvýzový vstup e, do EÚ. E, toto by mohlo spôsobiť veľkú mieru imigrácie do euro zóny alebo do šengenského priestoru v prípade, že e, po týchto nepokojoch e, zahraničné investície začnú vysychať. Korupcia naďalej e, pretrváva, súdnictvo je manipulované politikmi a pán Beriša často zasahuje do jednotlivých sporov. Takže demokratické inštitúcie sú veľmi slabé socialistická strana a pán Rama ich rozhodnutie bojkotovať parlament e, vraj z dôvodov podvodov vo voľbách. ktoré všetko podkopáva stabilitu krajiny. Albánsko nemohlo začať s reformami na ceste do EÚ v súčasnej situácii, nestabilite. Táto nestabilita môže spôsobiť aj to, že NATO e, zmení svoj názor na rozširovanie organizácie. Albánsko tam sú už dva roky a oni oni sa možno zamyslia, organizácia sa možno zamyslí nad tým, či to členstvo neprišlo príliš e, skoro. E, takže e, stabilita krajiny môže mať negatívne dopady na ciele dostať sa členom Európskej únie. Organizácia islamskej konferencie Albánsko je členom tejto organizácie. Eh, oni hlasujú blok o otázkach ľudského, ľudských eh, práv a zahraničnej politiky. Albánsko a Tursko podpísali Kahejskú deklaráciu o ľudských eh, právach. A tam sa zakazuje tam sa hovorí o šárii ako o, základe e, ľudských práv, takže Albánsko sa musí rozhodnúť, e, či pôjde e, cestou, akú navrhuje Európska únia, alebo či bude propagovať šáriu, ktorá podľa rozhodnutia Európskeho súdu pre ľudské práva nie je v súlade s medzinárodnými dohovormi. Takže Albánsko musí preukázať, že je naozaj sekulárnou krajinou v praxi albánsky eh, lídry, eh, zdá sa, eh, sa snažia skôr získať v týmto príklonom k islamu investície z Blízkeho východu. Ďakujem pekne, hovorí pán predseda. Tá sa slovo pán Čuntis na 3 minúty v mene Guengel. Nech sa páči. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, κύριε Επίτροπε. Pán predseda, kolegovia, Dúfal som, že rok a pol po ostatných parlamentných voľbách v Albánsku e, sme sa konečne dostali von e, z politickej jednosmernej ulice. Mal som taký dojem, že po odporúčaniach Európskeho parlamentu sa zohľadní to, čo sme navrhovali. Bol som presvedčený o tom, že očakávania možného vstupu do Európskej únie e, budú veľkým stimulom pre Albánsko. Albánsky národ to tak chcel a ja som dúfal, že budú riešené aj e, ekonomické a sociálne problémy, ale žiaľ e, stále tu máme dočinenia s nečinnosťou a kto má najväčšiu zodpovednosť, to určite nie je naša úloha, musí na to prísť albánsky ľud sám. Veci sa zhoršili, e, spomínam to najmä vzhľadom na obete, e, ku ktorým došlo pri demonstráciách v januári. Sme proti e, tomu, aby sa zostrovalo napätie, sme za to, aby sa rešpektovali demokratické hodnoty, a aby zodpovední za násilnosti boli potrestaní. Čakajú albánsko-komunálne voľby v máji a my musíme urobiť všetko, čo je v našich silách preto, aby v týchto voľbách eh, sa postupovalo tak, aby prebehli férovo. Musia mať možnosť zúčastniť sa volieb všetky e, politické sily. Je veľmi dôležité, aby tieto voľby boli uskutočnené v súlade s medzinárodnými pravidlami pre demokratické férové voľby. Vážení kolegovia, myslím si, že naša podpora a podpora Európskeho parlamentu ako e, takého a je veľmi dôležitá. Môžem len súhlasiť s tým, čo povedal pán komisár e, Füle Nesmieme e, tu pôsobiť len prostredníctvom e, našich politických úvah. Albánskému ľudu nemôžeme nanútiť žiadne riešenie. To má byť úloha albánskeho ľudu a albánskych politických síl. Úprimne povedané, nie som za to, aby sme hrozili sankciami. Väčšina sankcií e, pôjde na úkor albánskeho ľudu a to nepovedie k dobrým výsledkom. Myslím si, že inštitúcie Európskej únie E, môžu mať e, veľký vplyv na túto krajinu, ktorá sa nachádza na e, Prahu kandidatúry. Môžeme povedať, že jej perspektívy vstupu sa vzdialujú. Je potrebné, aby v Albánsku vládli zodpovední politici. Musíme viesť politický dialog, musíme presadiť logiku a skutočne to nemôže byť tak, že víťaz berie všetko. Takže ak politickí vodcovia v Albánsku e, budú aj naďalej trvať na svojich postojoch, tak to bude aj naďalej slepá ulička, ktorá povedie k závažným problémom e, krajiny. Nebudú to len politické problémy, ale budú to problémy, ktoré budú vyplývať z ekonomickej krízy, ktorá postihla aj susedné krajiny, Grécko či Taliansko a e, Albánci e, v e, zahraničí doteraz posielali domov späť peniaze, ale v rámci, teda v kríze to bude stále obťažnejšie a tento tlak by mal viesť k tomu, aby sa našiel, našlo rýchle riešenie problému. Ďakujem pekne. Pán Belder má 2,5 minúty za EFD. Ďakujem pekne, pán predseda. Ako novinár som viackrát bol v Albánsku v 90. rokoch a vždy som sa stretol s veľmi talentovanými mladými ľuďmi a e, krajina s takouto mládežou musí mať lepšiu budúcnosť. v lete som opäť mal nádej, čo sa týka európskych e, perspektív Albánska, dnes ráno som hovoril s dvoma univerzitnými, e, s dvoma akademikmi z Albánska a oni sa rozhodli, že ostanú v Albánsku blízko e, ľudu a ich viere, ale čo s krajinou, ktorá je v politickej slepej uličke, jednoducho volá o pomoc. Európa nemôže nechať e, albánskych politikov e, vydaných na pospas. Európania musia podporovať obidve politické strany, aby našli riešenie, ale uznávam, pán komisár, že sa to ľahšie hovorí, ako robí. Ale je to naozaj e, volanie o pomoc a vy ako komisár by ste mali dbať na to, aby nádeje Albánčanov sa aj zrealizovali. A je to ešte ďalšia vec k tomu, čo sa stalo, stalo v Tyrane bola tam e, skupina mladých albanských dievčat, ktoré sa, ktoré e, sa potom vybrali do Európy a chceli vykonávať nelegálnu prostitúciu. E, som zvedavý, ako bude Európa riešiť túto otázku nelegálnej prostitúcie. Ďakujem veľmi pekne. A napokon mene nezávislých, pán Bela Kovač. Jedna minúta. Ďakujem. Od albánskych volieb v roku 2009 e, sa dostala politická situácia do slepej uličky. E, parlament ani inštitúcie dobre nefungujú a skutočnosť, že socialisti obvinujú vládu z volebného podvodu, a vo svetle skutočnosti, že e, sa má E, zmeniť e, termín e, volieb. Premiér Beriša na druhej strane obvinuje opozíciu z násilných politických ambícií. Ja mám taký pocit, že rokovania zlyhajú. Budúci člen Európskej únie musí zintenzívniť úsilie v boji proti organizovanému zločinu. Je to dôležité nielen pre Európsku úniu, ale aj pre budúce členské štáty. Pretože to pomáha zlepšovať obraz krajiny. A preto, aby sa zlepšila situácia v tejto krajine, je potrebné v tejto aj v ďalších krajinách zlepšiť eh, fungovanie demokratických inštitúcií. Ďakujem a teraz dávam slovo pánovi Eduardovi Kukanovi na dve minúty. Thank you, Mr. Chairman. Ďakujem, pán predseda, pán predseda, vážený pán komisár, vážení kolegovia. Politická kríza v Albánsku trvá už príliš dlho. Áno, nie je, nejde tu o zablokovanie, ale ide tu o veľmi zdlhavú politickú krízu. E, je to e, hatí to e, ambície obyvateľov krajiny. Nemali by sme

umožniť, aby táto politická kríza pokračovala. Teraz je potrebné, aby sme vyslali spoločné posolstvo, že chceme, aby sa Albánsko stalo kandidátskou krajinou. Ale politickí lídry na obidvoch stranách musia preukázať vôľu a ochotu rešpektovať právny štát, ústavu a demokratické inštitúcie. My sme sa príliš dlho snažili pomôcť nájsť riešenie tejto situácie bez toho, že by to prinieslo konkrétne výsledky. E, dôrazne odsudzujeme násilie, ku ktorému došlo v uliciach Tyrany počas demonstrácií 21. januára. Pri týchto udalostiach e, zahynuli štyria, štyri osoby a tieto veci je treba, potrebn- je, je treba dôkladne vyšetriť Majové voľby v krajine budú ďalšou skúškou demokracie. Teraz nastal čas, aby politickí lídry skoncentrovali svoje úsilie na e, to, aby priniesli záruky, že politické napätie nebude viesť k ďalšiemu e, krizovému vývoju v krajine. E, a na záver, pán predseda, je potrebné, aby sme e, politické výzvy a posolstva, o ktorých hovoril pán komisár File, vyslali čo e, najďalej. Pozitívny príspevok Európskeho parlamentu by mal spočívať v tom, že parlament dôrazne podporí všetky tieto návrhy a vyšle takisto jasné spoločné posolstvo albánskym politickým stranám. Ďakujem. Ďakujem, pán Hannes Svoboda. Ďakujem veľmi pekne. Chcel by som sa v prvom rade poďakovať pánu komisárovi za jasné slova, za jeho angažovanosť takisto pánu Lajčákovi za jeho angažovanosť posledných mesiacov. Je predsa zvyknutý riešiť ožehavé problémy a želám mu v tom veľa šťastia. Myslím si, že naša rozprava ide rovnakým smerom. Máme spoločný hlas, spoločnú podporu pre obe e, tu strany, aby sme našli zmierlivé riešenie nebolo, nemohlo by však byť pre Albánsko nič horšie, než keby sme e, my tu v parlamente vyčítali obom tým politickým skupinám to isté, čo si oni vyčítajú na domácej scéne. Dúfam, že to zostane tak, že budeme mať spoločný postoj a obe politické zoskupenia budú mať rovnaký postoj. Vláda i opozícia sa, sa ho budú musieť držať. Východisko, snaha nájsť východisko z krízy, pretože e, tak ako povedal pán, pán e, Belder, veľmi skoro po páde režimu som bol, bol v Albánsku, nadchlo ma to nadšenie mladých ľudí a keď vidím, čo teraz do, dospelo, alebo čo vlastne nevzniklo, tak je to veľké sklamanie a musím povedať, že politické politická e, garnitúra v Albánsku nie je schopná uskutočniť túžby týchto mladých ľudí. Zostávajú tu len politické ambície, oso- osobné priateľstva, ktoré máme, ale dôležité je, aby sa na obidvoch stranách povedalo, sadnite si spolu a pokúste sa e, zrealizovať aspoň tie lokálne voľby transparentným spôsobom. Myslím si, že treba sa takto nasmerovať, aby to, čo sa stanovilo, že je potrebné pre tieto voľby, sa dosiahlo buď e, zákonodárne alebo praxou, aby sme mali naozaj férové, transparentné voľby. A som mimochodom toho názoru, že by mali byť mnohí pozorovatelia pri týchto voľbách, hoci ide o lokálne voľby, pretože práve tieto voľby by mohli byť tým začiatkom, východiskom k novej politickej klíme v Albánsku. Albánsko to veľmi potrebuje. So všetkými súhlasím, keď hovoríme, ak sa v Albánsku nič nezmení, zostáva Albánsko izolované a my nechceme izolované okupované Albánsko. My chceme, aby Albánsko išlo smerom do Európy. Ďakujem. Ďakujem pekne. A teraz pán Ilčev eh, má slovo na minútu. Nech sa páči. <clears throat> Ďakujem, eh, pán predseda. Hneď na úvod chcem povedať, že albánska spoločnosť, albánsky ľudia sú tak trochu zvláštni. Prosím, dobre mi chápte, majú osobitnú, osobitnú históriu, tradície, kultúru a do dnešného dňa si zachovali osobitnosti, vlastný eh, charakter je osobitný spôsob, ktorým vnímajú a riešia politické procesy, ten je tiež trochu osobitý. A tak musíme byť kreatívni, flexibilní a vynachádzaví. Myslím si, že by sme mali zostať v kontakte nielen s lídrami, E, tých politických blokov, ktoré, e, ktoré sa konfrontujú, ale e, treba sa pozrieť na všetkých, všetkých vodcov tejto spoločnosti. Povedalo sa tu veľa, veľa vecí o rôznych osobitnostiach tejto spoločnosti. Sú tu však, o šari, sú tu však tri na, na, náboženstva. Islám, ortodoxia, kresťanstvo. A toto, tu sú silní, silní vodcovia, sú tu silné uh, E, mimovládne organizácie, mladí tu majú svojich predstaviteľov. Buďme prosím s nimi v kontakte. Ďakujeme a teraz má slovo pani e, Ulrike Lunáček. A to na 3 minúty. Nech sa páči. Ďakujem, pán predseda, vážený pán komisár e, vážený pán Lajčák, dámy a páni, vám páni by som chcela poďakovať, pridať sa k slovám vďaky za prácu, ktorú ste odviedli E, smerom k procesu, ktorý Európska únia e, realizuje v ústretí Albánsku, podpore Albánska. Myslím si, že rozprava tu dnes e, by nemala skončiť súbojom politických rodín a politických skupín, tak ako je to v Albánsku, to by ma naozaj naplnilo lútosťou a ja si myslím, že to tak nebude táto inštitucionálna kríza, ktorú e, Albánsko zažíva, tak to je kríza, ktorá je ozaj krízou politickej kultúry. Súvisí s verbálnym násilím, ktoré vidíme na uliciach, ďalej potom, kde sme videli úmrtia štyroch ľudí, e, všetko musí byť vyjasnené mimochodom a preskúmané. Ale každopádne chcem ešte dodať, že tento postoj postoj e, verbál, verbálneho násilia, ktoré sa mení na násilie na uliciach, to je cesta, ktorá môže ohroziť vstup alebo cestu Albánska smerom k EÚ. Ako ste povedali, pán komisár, ide o to, aby tí politickí oponenti celkom jasne videli, že ich úlohou je e, konať v záujme albánskeho obyvateľstva. A tu e, treba nájsť riešenie politickej eh, krízy sadnúť si za jeden stôl a eh, prestať sa navzájom obviňovať. To znamená vždy obviňovať toho, in, toho druhého a nepozrieť sa, že i my môžeme eh, čím si prispieť k zmene situácie. To je pre mňa dôležité a treba, na to, a treba skončiť s tým neustálým pripisovaním viny, kto je vinný za čo to vlastne e, takýto postup v európskych krajinách nemá čo hľadať. Dúfam, že aj tí jednotliví oponenti k tomu dospejú keď je to tomu naozaj tak, že ak e, pán Rama avizoval, že e, e, sa jeho strana bude, bude, bude podielať na komunálnych voľbách, že vymenuje ľudí do volebnej komisie, tak je to naozaj, naozaj pozitívne. Vítame to smerom k transparentnej forme postupu a že budú teda výsledky a budú sa akceptovať po závere E, takisto sa tu e, hovorilo o hospodárskych faktoroch. Aj tu môže prísť podpora z tohoto parlamentu. Moja otázka na vás, pán komisár, respektíve skôr nie otázka, ale výzva. Dúfam, že komisia nezvažuje e, uvoľnenie vízového režimu pri, pre občanov Albánska opätovne pozastaviť ako jeden z prostriedkov sankcií. Dúfam, že tomu tak nebude. Dúfam, že to tak teda nebude. Ďalšia otázka znie, čo teda sa bude diať, ak sa obe strany nezhodnú? E, aký, aké máme páky vyvíjať e, tlak? Ako povedala kolegyňa, jedna možnosť je e, tie jednotlivé fondy, že by fondy neboli spravované vládou, ale komisia, že by to robila. Ďalšia možnosť zmraziť fondy IPA. Eh, ale to by nemala byť naša, naša starosť. Takže čo máte pripravené na ten prípad, že sa nenájde riešenie a ja dúfam, že tomu tak nebude. A posledná poznámka, správa Maty v eh, Európskej rade, eh, pokiaľ ide o obchodovanie s ľudskými orgánmi, tu bolo spomenuté aj meno Albánska v súvislosti s týmto škandálom. Ako ste pripravení spolupracovať s, s orgánmi justície Albánska? Ďakujem.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

Ne, chcel by som vás tu držať e, dlhšie. Prosím, aby ste hovorili stručne. Pani Doris Pak. Eh, pán predseda, pán eh, komisár, pán Lajčák. Eh, tieto protesty nezačali 21. januára, všetko toto dianie nezačalo 21. januára, preto si musíme klásť otázku, prečo komisia a ďalší medzinárodní aktéry neurobila nič, keď sa to začalo bojovať. A to bolo v polovičke roku 2009. Voľby v roku 2009 boli doteraz najlepšie a zakladali sa na volebnom zákone, ktorý e, bol spoločne e, konsenzom odhlasovaný e, demokratmi a socialistami. A všetci socialistickí voliči Odier a všetci pozorovatelia označili tieto voľby za korektné. A potom tvorba vlády, vlastne to bolo absolútne novo, novum v Albánsku. Tam sa vlastne dali dva dokopy, ktorí sa nemohli ani cítiť. Tá demokratická strana na strane jednej a malá sociálno-demokratická strana na strane druhej. Toto boli dvaja nepria- nepriateľní bratia, ktorí sa dali dokopy, aby posunuli Albánsko dopredu. Je v náte, takže E, ešte žiaľ, teda, žiaľ mu ešte e, nebol udelený štatút kandidáta, ale zrazu sa po pol roku sa opozícii, opozícia spomenula na to, že tie voľby neboli v poriadku. No ale ktoré, ktorá vláda môže otvoriť volebné urny v hoci ktorej krajine. Buď e, musíte sa obratiť na ústavný súd, alebo musíte e, sa obratiť na volebnú komisiu. Takže tie protesty, tie e, štrajky um, hladové a tak ďalej, toto všetko a protesty. My, my si to musíme jednoducho pomenovať. Nemôžeme to vždy dávať na ten istý stupeň. Musí sa povedať, takisto, kde sú tie najdôležitejšie, najťažšie body, pretože keď si zoberieme od začiatku, na začiatku bolo otvorenie urien, volebný urien. To sa ne, nedá, toto e, ústava nedovoluje. A ako sa, s tým, ako sa k tomu postavíte, keď sa to nedá? Teraz to eskalovalo, mali sme štyroch mŕtvych. už e, vieme, že um, je dobre, keď sa tomu teraz venujeme a by som si želala, keby sa pán lajček a samozrejme aj vy, pán Füle, keby ste e, v rámci e, toho plánu, ktorý sme si e, stanovili, pomohli, keby ste pomohli ľuďom nájsť cestu k demokracii v tejto krajine. Ďakujem veľmi pekne. Pán Boštinaru. Veľmi pekne ďakujem. Vážený pán komisár, veľmi som uvítal vaše vyhlásenie, ale chcel by som podporiť aj príspevok pána Lečeka v snahe nájsť riešenie dramatickej situácie. Nedávne demonstrácie v Tunisku a v Egypte sa stretli s odporom miestnych diktátorov, ktorí museli opustiť svoju krajinu. Ale uskutočnilo sa to bez väčšieho násilia, že, k tomu ne, že nedošlo k popravám, aké sa e, stali v Tyrane. E, podľa pána Berišu boli tieto demonstrácie v podstate pučom pod vedením opozície. Prezident Albánska, generálny prokurátor a šéf tajných služieb všetci poukazovali e, na vedenie pána a všetci boli vymenovaní počas vedenia pána Berišu. Povedzte mi, e, boli to, e, kto vlastne e, kladol odpor pánovi eh, Berišovi. Teraz by som chcel povedať niečo eh, k verejnému odmietnutiu hypotézy že to, čo sa stalo 24. januára, bolo eh, štátnym prevratom. Toto vyhlasilo americké ministerstvo zahraničia, ale my musíme vychádzať z toho, že NATO sa v súčasnosti snaží pomôcť Albáncom Eh, dospieť k dojednanému riešeniu. Ale chcel by som vyzvať všetkých svojich kolegov, ktorí poskytujú pánovi Berišovi nepodmienečnú podporu, aby eh, zastavili tento jednostranný prístup. Je potrebné vyvíjať tlak na obidve strany a je potrebné snažiť sa o eh, definitívne riešenie. Doteraz iba jedna strana prejavila istú ochotu implementovať eh, uznesenia Európskeho parlamentu a tých 12 návrhov, ktoré ste predtým, pán komisár, uviedli. Vyzývam komisiu, aby eh, sa snažila na základe uznesení Európskeho parlamentu presadiť e, svoj návrh s tým, že bude mať na pamäti, že je potrebné dosiahnuť e, dohodu so zapojením všetkých, teda obidvoch strán. V opačnom prípade by mohol byť proces e, zastavený, zmrazený. Ja vás opätovne vyzývam, aby ste sa pridržiavali vášho časového limitu. Nech sa páči, pán Antonio Cancian. dve minúty. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem vám, pán komisár. Vítam cestnú mapu, ktorú ste vyznačili dnes večer. Som plne presvedčený o tom, že Albánsko je krajinou s európskou perspektívou a ako taká by sa mala táto krajina stať kandidátskou krajinou. Krvavé udalosti z 21. januára však krajinu vrhli dozadu o niekoľko rokov e, do 90. rokov, kedy sme boli takisto svedkami násilia na albánskych uliciach ale e, tá budúcnosť krajiny by nemala byť e, týmto ohrozená. E, ja sa ja som sám e, bol svetkom tejto ťažkej situácie v krajine, keď sme v roku 2010 navštívili krajinu a bolo to aj, navštívili sme ju aj v máji e, minulého roka v rámci e, výboru pre asociačnú a stabilizačnú dohodu. I, Musíme teda hľadať riešenie, ale musíme vychádzať aj z reálnych problémov. Spomínalo sa tu, spomínala sa tu nezamestnanosť, to je skutočná sociálna rakovina, ale je ňou aj politická korupcia. Musíme nájsť tých, čo sú zodpovední. E, toto by mal byť náš cieľ. Ale zároveň musíme prijať e, základné pravidlá vo vzťahu k vláde aj k opozícii tak aby sa budúce voľby stali čo najdemokratickejšie a najtransparentnejšie. Dnes na to máme príležitosť. V maji sa budú konať komunálne voľby pre Tyranu. To by malo byť akési meradlo eh, politiky, demokracie a je jasné, že by sme tam mali byť prítomní. Eh, vieme, že Albánsko dosiahlo istý pokrok a Európa mu musí byť naďalej zapojená do dialógu a spolupráce. Ďakujem. Ďakujeme. Ďakujeme pekne, madam Kopa. Má 1,5 minúty, nech sa páči. Ďakujem. Sme naozaj veľmi znepokojení, pokiaľ ide o udalosti v Albánsku. Dramatický vývoj e, demonstrácií e, proti korupcii ľudské obete po zrážkach s policiou. Nuž, treba naozaj konať. Je to kríza, ktorá e, prináša krajine mnohé nebezpečenstva. My všetci znášame zodpovednosť a e, musíme chápať, vláda musí v prvom rade pochopiť posolstvo, ktoré jej ľud, ľud posiela. Treba proti korupcii konať, to by mala, byť, e, mala to byť u vlády priorita. Národ má právo na demonstrácie keď sme toho názoru, že e, vláda postupuje proti národu, treba konať. konať musí Európska e, únia, aby sa zachoval kľud a tu všetci musíme prispieť svojim dielom. Myslím si tiež, že treba naozaj e, vnímať, akú zodpovednosť znáša vláda. Netreba dávať na zodpovednosť krízu len opozícii je dôležité, aby sa znova spustil politický dialog, aby sa našlo riešenie pre postupy, ktoré zamýšľa ústava. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Vyčerpali sme takmer zoznam rečníkov. Ešte pán Busutil, nech sa páči, dve minúty. Ďakujem, pán predsedajúci. Ak sa pozriem na situáciu v Albánsku, tak naozaj je mi všetko veľmi ľúto, pretože keď sa pozriem na históriu svojej e, krajiny, mojej krajiny, e, Malta pred 30 rokmi, v 80 rokoch mala podobnú situáciu, napätie, hrozby a dokonca násilie. E, bolo to naozaj e, e, dusivé, dusivé obdobie a takým istým e, spôsobom môžem povedať, že občania Albánska e, tiež určite smútia, keď si všímajú situáciu v svojej krajine. A určite aj oni asi nie sú hrdí na to, čo sa práve v krajine deje. Dnes som veľmi hrdý na moju krajinu, pretože sa nám podarilo vybudovať stabilnú, demokratickú e, krajinu a predovšetkým krajina, ktorá je členom európskej rodiny. E, európske prostredie je iné, ako kedysi bolo a moje želanie je tiež také, aby Albánsko e, e, dosiahlo svoje ciele stať sa stabilným e, členom európskej rodiny, ale Očividne, kým dve vedúce e, strany v tejto krajine budú naďalej proti sebe, tak Albánsko nedosiahne e, svoj cieľ. Je to bohužiaľ pravda. my ako Európska únia sme práve e, albánskym občanom e, prideli, e, liberalizovali vízový režim, ale treba sa pozrieť na albánsku e, minulosť, treba ju riešiť a tu e, i vláda, i opozícia musia e, zaujať iný postoj, inú politiku, e, politiku zodpovednú, e, dospelú, vyspelú, e, zodpovednú voči, voči občanom, politiku, ktorá E, prináša e, väčšiu jednotu krajine, e, pretože tu oznamujeme Albáncom, je dôležité, aby si Albánci našli miesto v európskej rodine a tu je zodpovednosť na nich. Ďakujeme pekne. A teraz máme pred sebou procedúru Catch the Eye. Pani Ibris Sagič je prvá a má minutu. Ďakujem pekne, pán predseda. E, kríza v Albánsku už pretrváva dlhšiu dobu a e, zdá sa, že tie eskalácie teraz nabrali na, na intenzite e, pán Fila pán Lajčák vlastne predstavujú takú okamžitú reakciu EÚ. V Albánsku sme ukázali, že nie sú sami so svojimi problémami a vidíme ale že e, toto všetko e, predstavuje aj ohrozenie vierhodnosti e, krajiny, ktorá je na ceste k EÚ. Nejde o to, kto má pravdu alebo nemá pravdu, ale ide o to, že sa musí viesť politický dialog a že sa to musí vrátiť, dialog sa musí vrátiť do politických inštitúcií. My nemôžeme podporovať jednu stranu, ktorá by prípadne mala pravdu alebo nemala, ale my si musíme jednoducho povedať, ktorým smerom Albánsko pôjde, či do EÚ alebo k politickej izolácii. Ďakujeme slovo má pán Balčítis. Čo, gerbiamas pirmininkė, gerbiamas komisarė prisijungiu prie kalbėjusių kolegų susirūpinimo. E, vážený pán komisár, e, chcel by som e, podporiť a znovu vyjadriť obavy ako moji predrečníci, pretože tieto udalosti majú negatívny vplyv nielen na perspektívu Albánska, ale celkový vývoj v regióne. Minulý rok EÚ vyjadrila názor, že Albánsko a Bosna a Hercegovina zaznamenali pokrok v reformnom procesu procese a liberalizoval sa ich vízový režim, ale niekoľko mesiacov na to sa e, došlo k týmto udalostiam, kde e, zahynuli ľudia. Albánsko preto neprešlo skúškov a preto musíme e, opätovne premyslieť, aké sú vyhliadky pre tento región a pre Albánsko. Z tohto dôvodu všetky krajiny na Balkáne musia konať solidárne a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 E, situácia koncom januára v Albánsku ukazuje, že e, nie je možné v politickom e, diskurze prejsť alebo presiahnuť isté limity. Došlo k umrtiam ľudí a chcela by som zdôrazniť, že táto diskusia, diskusia by sa mala obmedziť na parlament a nemala by sa presovať na ulice. Je potrebné, aby aby e, vláda nezasahovala silov a e, takisto nie je e, priateľné, aby sa vláda snažila zamaskovať tých, čo sú skutoční vinníci. Pokiaľ ide o albanskú opozíciu, musí sa prejavovať predovšetkým v parlamente a počas majových volieb musia politické strany rešpektovať volu ľudí preto e, nie je vhodné, aby sa opozícia či e, nespokojnosť prejavovala na uliciach. Papa Nikolau, nech sa páči, minúta. Tiež vďaka, pán predseda, vážení kolegovia, ja mm, si myslím, že toto je tak, eh, eh, taká, taká strategická situácia. Sú tu eh, indicie v Albánsku, ktoré poukazujú na pozitívny vývoj. My tu máme, my vieme, že v roku 2010 bol, bol hospodársky rast viac ako 10% a v roku 2011 sa počíta s viac ako 2%. Takže, ale tie sociálne nožnice sa čím ďalej tým viac rozširujú. Nuž, ale napriek tomu e, ten hospodársky rast nesprostredkovať albanským obyvateľom e, nejaký pocit blahobytu. Skôr sú veľmi, skôr sú veľmi sklamaní a migrujú do iných krajín. My sme toto zažili v Grécku v 90. rokoch. E, vieme, že toto sú veľmi ťažké momenty, ktoré krajina prežíva, ale Európa musí okrem politickej pomoci Eh, robiť aj praktické činy, musíme im ísť príkladom tak, aby eh, to bolo na užitok všetkým sociálnym skupinám. Kýrem, egy perces Ďakujem a ako posledný pán Čeflin. Minútu. Eh, Ďakujem veľmi pekne E, možno tú situáciu najlepšie opísať ako e, studenú občianskú vojnu, e, pretože proti sebe stojace strany krajinu privážajú do špirály násilia. Robia to spôsobom, akým to robila kedysi komunistická strana, ktorá polarizovala strany proti sebe. V tom momente, ako sú síly polarizované, je veľmi ťažké používať používať demokratické spôsoby, pretože spôsob konania je úplne neracionálny. Môže to viesť tragickým dôsledkom a naozaj e, je potrebné, aby sa dosiahol veľký historický kompromis. Ďakujem veľmi pekne a ďakujem aj za to, že ste dodržali stanovený čas. Toto bol posledný rečník na mojom zozname. Teraz eh, dávam slovo pánovi komisárovi Filemu. Thank you very much. Uh, Ďakujem vám pekne. Vážený pán predsedajúci, vážení poslanci, chcem vám poďakovať za túto vynikajúcu rozpravu, A kým sa s vami podelím s mojimi e, záverečnými poznámkami. E, rád by som sa obrátil e, na, alebo venoval dvom otázkam, ktoré tu zazneli. Prvá z nich, ktorú predložil pán poslanec Baldner, vychádzajúc z našeho primárneho zamerania pri e, tejto rozprave. E, vašu otázku zodpoviem písomne, ale bola tu aj ďalšia otázka, či, si, či zamýšľame e, sankcie. Odpoveď znie nie. Sankcie nechystáme. A prečo? Už preto, pretože roz, rozširovanie a tá podmienenosť celkom jasne tu funguje, ak splníte podmienky, tak môžete pokračovať procesom e, e, prístupu a stanete sa e, členmi EÚ, ale ak neplníte podmienky, spomalujete, v konečnom dôsledku budete zastavení a bohužiaľ toto je cena, ktorú, ktorú treba zaplatiť, ktorú neplatia potom ale len politici, ale aj občania tej danej krajiny. Vážení poslanci, vysoký e, predstaviteľ, ako aj ja, budeme naďalej e, intenzívne diskutovať s Albánskom, s vládou i s opozíciou. Máme jasnú predstavu o tom, e, ako postupovať. Potrebujeme však aj vašu podporu na to, aby sme zabezpečili, že vodcovia eh, hlavných opozičných eh, eh, strán a premiér Albánska pochopia naše posolstvo. Toto by mohlo vyviesť krajinu von z politickej krízy a mohlo by umožniť pozitívne kroky smerom k európskej integrácii krajiny. Európska únia sa zaviazala všetkým z, e, krajinám Západného Balkánu, že sa stanú členmi EÚ. My sa v svojho prísľubu držíme a pokračujeme v našej angažovanosti pod podmienkou, že krajiny plnia kritériá. Albánsko naozaj musí implementovať 12 kľúčových priorít e, dohody z Ochridu a takisto treba zabezpečiť plné fungovanie parlamentu, rozdelenie politickej moci, realizácia volieb ďalej a rešpektovanie právneho štátu. Všetky tieto e, body budú možné len vtedy, keď momentálna politická situácia e, sa pozitívne a zásadným spôsobom zmení tak, že sa na dobu e, znovu nastolí konštruktívny politický dialog, rešpekt všetkých štátnych inštitúcií a uskutočnenie alebo uvedomenie si, že občania a Albánska majú snahy a smerovanie, ktoré si zaslúži pozornosť. Lídry krajiny musia konať teraz pre blaho ľudu a Európska únia je pripravená e, pomáhať. Ďakujem vám. Köszönjük. Biztos úr, reméljük, hogy az albániai válság megoldódik, ezzel a gondolattal Rekesz... Ďakujem veľmi pekne veríme, že situácia v Albánsku sa vyrieši. Týmto by som chcel ukončiť e, túto rozpravu a pokračujeme ďalším bodom nášho programu, ktorým je vyhlásenie komisie týkajúce sa škandálu s odpočúvaním v Bulharsku.